realizovať e, tieto kroky v závislosti od toho, ako sa bude rozvíjať politická situácia a stabilita v krajine. To som chcel povedať teda v mene pani Eštonovej. Ďakujem, že ste si ma vypočuli. Týmto je ukončená rozprava a ďalší bod programu sú vyhlásenia e, rady, e, pokiaľ ide o vyhlásenia k obsadeniu niektorých miest. Ďakujem pekne. Ide o agentúru ESA. Vážení e, kolegovia, respektíve bývalí kolegovia, ďakujem, že ste mi dali príležitosť vyjadriť sa v mene e, rady pri príležitosti vymenovania e, riaditeľov a výkonných riaditeľov nových agentúr e, dohľadu. Ako dobre viete, nariadenia o týchto ESA, e, tam sa nehovorí jednoznačne o tom, akým spôsobom sa majú e, riaditeľi alebo výkonní manažery týchto nových inštitúcií vymenovať. Riaditeľ každého ESI je vymenovaný práve zo strany rady alebo tej dozornej rady plus Európsky parlament e, dostal možnosť e, protestovať proti takémuto vymenovaniu a odstrániť e, vlastne z funkcie daného riaditeľa. Ako, akú úlohu má v tomto rada? My sme spolu legislátora dohodli sme sa s parlamentom, že to nariadenia dáme také ustanovenia, ktoré zabezpečia, že členovia dozornej rady, takisto aj správnej rady a rejiteľ a takisto aj výkonný rejiteľ, eh, si každý z nich, že bude eh, chránený eh, pravidlom nezávislosti, tak aby konali vždy výhradne iba na prospech Európskej únie. Pokiaľ ide o články 42, 46, 49, 52, tých sa najmä týka, ale ten duch e, tých článkov je jednoznačný. Hlasujúci členovia týchto e, rád, takisto aj riaditeľ, aj výkonný riaditeľ v žiadnom prípade e, nesmú získavať inštrukcie či už od európskych inštitúcií, alebo členských štátov, alebo akýchkoľvek súkromných či verejných organizácií. A takisto platí, že sa nemajú snažiť e, nejakým spôsobom ich ovplyvňovať rejiteľa a výkonného rejiteľa. Je tam napísané, že aj e, platí pre nich, e, teda zamestnanecký poriadok, ktorý platí aj pre všetky európske inštitúcie. Ide o to, aby riaditeľ a výkonný rejiteľ každého orgánu bol vyberaný takým spôsobom, ktorý je v súlade s princípmi objektívnosti na základe čisto kritérií E, ktoré sú uvedené e, v článkoch 48 a 51 e, nariadenia. Čiže to sú tie manažerské skúsenosti, takisto sa v týchto článkoch hovorí o záslužnosti, o vedomostiach, o finančných inštitúciách a trhoch a o skúsenostiach v oblasti finančného dohľadu. všetko sú ďalšie kritéria. Pokiaľ ide o financovanie, rada veľmi ambiciozne pristupuje k nariadeniam o týchto ESA a myslím si, že aj v prípade parlamentu to bude nie veľmi odlišné. Tieto dve rozpočtové organizácie majú teraz povinnosť zabezpečiť, že tieto ambície, ktoré by máme vysoké, e, aj e, budú pretavené v konkrétne e, čísla, v konkrétne peniaze na základe návrhu komisie. My ako predsedníctvo E, veľmi e, budeme trvať na tom, aby jednotlivé členské štáty splnili svoje prísľuby voči týmto novým inštitúciám. Je veľmi e, dôležité, aby všetky ustanovenia nariadení boli plne implementované a takisto verne implementované. Očakávame, že Európska komisia ako stražca zmluvy bude zabezpečovať, že naozaj tomu aj tak bude. Ako dobre viete, komisia takisto dostala za úlohu v úvodnom ustanovení 55, aby pripravila istý zoznam kandidátov tak, aby e, sa ľahšie e, dopracovalo k vymenovaniu prvého riaditeľa e, každého orgánu. Európsky parlament si v zásade súhlasil tým, že nariadenie prijal a dúfam, že čo skoro ten riaditeľ bude môcť, alebo riaditeľ budú môcť začať konať. Je to veľmi dôležité pretože asi aj vy budete súhlasiť s tým, že je dôležité, aby e, agentúry fungovali, začali fungovať naplno čo možno najskôr. Je to veľmi dôležitá súčasť e, reakcie EÚ po finančnej kríze. Nemôžeme si dovoliť e, naťahovať to a čakať a som presvedčená, že v tomto môžem rátať s plnou podporou celého parlamentu, tak aby sme čo možno najhladšie a najrychlejšie spustili fungovanie týchto inštitúcií, týchto agentúr. Na základe dobrej spolupráce medzi parlamentom a, radou Euró, Európska únia má k dispozícii teraz novú štruktúru finančného dohľadu. našou spoločnou zodpovednosťou, aby sme zabezpečili, že tieto agentúry začnú pracovať a to, čo možno najskôr. Ako zastupkyňa e, predsedníctva, ktoré veľmi pozitívne vníma úlohu parlamentu, som odhodlaná e, čo možno najharmonickejšie e, pracovať s Európskym parlamentom a dúfam, že budem môcť e, pracovať e, s parlamentom ako s kvalitným partnerom. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Thury. A teraz má slovo pán komisár Barnier. Merci, euh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem aj pani ministerka Dury. Vážení e, poslanci, Európska únia od 1. 1. má k dispozícii nový systém pre dohľad nad finančným sektorom. Tento systém kombinuje e, s hlbokú reformu trhov a finančných aktérov, čo zabezpečí stabilitu v Európskej únii. Myslím si, že to je e, dobrá vec, pretože máme tým pádom dobrý základ pre e, finančný sektor, ktorý v našich krajinách je dôležitým sektorom. Poprvé by som chcel Ehm, poďakovať parlamentu za veľmi, veľmi dôležitú úlohu, ktorú zohráva už niekoľko rokov v tomto procese. Ak dnes máme k dispozícii takýto systém dohľadu, ktorý bude pre finančný sektor efektívnejší a pokiaľ dnes si z toho odnesieme isté závery, pokiaľ ide aj o krízu a aj iné oblasti, tak práve musíme nezabudnúť na úlohu Európskeho parlamentu v tomto všetkom my sme sa dopracovali k tejto novej e, architektúre nových e, orgánov, nových agentúr. Teraz treba vymenovať nových rejiteľov, takisto výkonného rejiteľa a to sa dúfam podarí v najbližších dňoch. Tento e, proces nominácie e, bol, vážení poslanci, e, e, vykonaný plne, transparent, plne transparentne. My sme rešpektovali všetky pravidlá, e, ktoré hovoria práve o tom, akým spôsobom sa majú vymenovať títo riaditeľi európskych agentúr. Mali sme až 285 kandidátov, ktorí sa prihlásili na týchto 6 e, funkcií a na každého z nich sme sa veľmi pozorne e, pozreli, každú kandidatúru sme preštudovali a Teraz e, sú tu rôzne úlohy pre jednotlivých e, aktérov v celom e, tomto procese pre parlament aj pre ďalších. Budeme dohľadať na to, aby tento proces bol planifikovaný, plánovaný, transparentný a aby aj výbor EKON, aj tieto agentúry splňali svoju úlohu. Váš parlament a náš parlament má vysoké nároky na tieto orgány a má pravdu. Ja chápem vaše požiadavky. Komisia je toho názoru, že výkonní riaditelia týchto orgánov sa musia vyberať na základe ich skúseností, úspechov, nezávislosti, európskej angažovanosti, poznatkov, ktoré súvisia s dohľadom a s úpravami finančných trhov. To sú dámy a páni poslanci práve v tomto duchu sa až doteraz prebiehal celý proces od predloženia kandidatúr. V tomto duchu e, sme robili e, ten selektívny proces podľa článku 68 rokovacieho poriadku, ktorý vytvára tieto orgány parlamenta, ktorý rozhodol a títo riaditeľia musia zodpovedať týmto pravidlám a komisia dohliadala na to, aby tomu tak bolo, aby sa e, nariadenie a rokovací poriadok rešpektoval. Vyjadrili ste aj určité znepokojenia, pokiaľ ide o platy, minimálny alebo maximálny vek e, riaditeľov týchto orgánov. My sme sa venovali týmto bodom, aby sme boli čo najflexibilnejší a táto otázka sa ešte môže zanalizovať pri revízii fungovania tohto orgánu tak ako sa plánuje na konci roka 2013. Tiež súhlasím s voľou parlamentu dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi mužmi a ženami. Je to možné na čele týchto orgánov. Už v predvýberovom konaní komisia veľmi prísne tento princíp aplikovala rovnosti šanci na základe kandidatúr, ktoré boli predložené. A poznamenávam, že tento proces, ktorý teraz prebieha, ešte neskončil menovanie výkonných riaditeľov. Dve ženy boli menované, alebo teda boli kandidátkami, sú na zozname týchto výkonných riaditeľov. Samozrejme, potrebujeme silný, nezávislý orgán bez akejkoľvek politickej závislosti a Šéfovia týchto agentúr musia konať absolútne nezávisle a len v záujme EÚ. Rada, parlament, aj komisia samozrejme vychádzajú z tohto princípu, tak ako je aj v článku 42-49, tak ako to tu bolo spomenuté. Európska komisia ako strážkyňa zmluv úplne preberá svoju zodpovednosť aby tieto články boli presne rešpektované. Komisia bude aj prítomná v riadiacich orgánov e, týchto inštitúcií a bude veľmi pozorne sledovať, aby všetky rozhodnutia sa prijímali v záujme únie. Pokiaľ ide o zloženie e, správnej rady dohľadného orgánu, zdôraznili sme právnický význam, aj politický význam, aby tento orgán bol zložený z kompetentných šéfov národných orgánov. Ja som aj napísal národným predstaviteľom o tomto bode, aké je to dôležité. Niektoré členské štáty musia toto zastúpenie a svoje kandidatúry pozmeniť, iní to už urobili. Zloženie týchto riadiacich rád musí byť kompatibilné s vašou vôľou a ja osobne budem dohliadať na to, aby minimálne dvakrát ročne e, šéfovia národných orgánov v zmysle článku 40 rokovacieho poriadku e, boli takýmto spôsobom menovaní aj kontrolovaní. Je tiež potrebné, aby tieto orgány mali dostatok ľudských aj finančných zdrojov, ktoré sú potrebné na to, aby mohli splniť svoj mandát absolútne dôveryhodne môžu ratať s technickou podporou komisie, aby dosiahli dobrú koherentnosť na jednej strane zodpovednosti, ktoré dostali tieto orgány a samozrejme, aby aj mohli využiť prostriedky, ktoré im budú pridelené. Pán predseda, dámy a páni poslanci, myslím si, že je podstatné, aby proces menovania a potvrdzovania týchto e, riaditeľov orgánov sa musí ukončiť a musia konečne začať pracovať. A každodenne e, mám dôkaz z toho, že tento nový orgán, tieto nové orgány sú potrebné, odkedy ich žiadame, žiadame ich fungovanie takmer každý deň. E, myslím tým na rôzne témy, ktorými sa zaoberáme Eh, je to veľmi významný orgán tých eh, agentúra pre systémové rizika, mala by fungovať od 1. januára. Je našou zodpovednosťou, aby sme umožnili eh, rýchlo týmto agentúram za dobrých podmienok ich fungovanie. A tiež potvrdzujem, komisia bude dohliadať na to, aby vôľa zákonodarcu bola rešpektovaná a aby tieto orgány pracovali len v záujme EÚ. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz nasledujú rečníci v mene politických skupín a prvým rečníkom bude pán Goze v mene e, skupiny EPP na dve minúty a pol. Ďakujem pani predsedajúca pani ministerka, pán komisár, toto nie je moment právnickej diskusie, ale skutočnej politickej diskusie. Je to diskusia o budúcnosti Európy v oblasti finančnej regulácie. Je to vyústenie časti prác, e, ktoré robil parlament s radou aj s Európskou komisiou. A ja budem veľmi jasný. Nejde o to, aby sme tu robili nejakú revolúciu alebo aby sme tu ukazovali bicepsy, ale musíme postupovať tak, aby duch, ktorý vládol v dohode medzi e, parlamentom a radou, aby sa skutočne rešpektoval. E, poznáme veľmi dobre zmluvy a texty, čo je dôležité, aby sa tieto texty uviedli do praxe. Rád by som poďakoval pánovi komisárovi za jeho jasné slova. Nikdy sme nespochybňovali Európsku komisiu a spôsobia slova, ktoré vyjadril komisár, idú presne v tom zmysle, e, čo chcel parlament. Treba povedať, že tieto inštitúcie sa musia vytvoriť a dáme im konkrétne prostriedky na fungovanie. A myslím, že máme nielen pochybnosti, ale aj podozrenia o tom, akým spôsobom sa tieto ustanovenia skutočne realizovali v niektorých členských štátoch. Pretože chcú nejakým spôsobom zľahčiť alebo rozložiť európsky dohľad a práve proti tomuto protestujeme, pretože sme toho názoru, že ak by to fungovalo takto, tak e, by to nebolo dobré. Rokovania boli veľmi dlhé, ťažké, všetci urobili kompromisy, urobili sme aj obrovskú prácu v belgickom predsedníctve, aj komisár vykonal obrovskú prácu a teraz sa môžeme dostať do situácie, že tu budeme mať inštitúcie, ktoré nebudú mať žiadne kompetencie vzhľadom na to, akí ľudia tam boli menovaní, možno preto, že členské štáty nemenovali tí najlepších, pretože možno tie platy neboli príliš atraktívne a preto potrebujeme dať aj konkrétne odpovede. A musím povedať aj tu, predrečničke, my sa osobne poznáme, Ehm, ja musím uznať, eh, že aj ten list, ktorý bol zaslaný a dokumenty ako prvý návrh, to nestačí. A návrh EPP je jednoduchý. V mene rade, rady povedzte, že súhlasíte s vyhlásením komisára a pre nás by to bolo uspokojivé vyhlásenie. Vyhlásenie komisára je veľmi presné, hovorí o probléme ľudských zdrojov, finančných prostriedkov a čo je potrebné, aby ste jasne písomne potvrdili e, slovo od slova, čo sa povedalo. A to vyhlásenie, tak ako urobil pán komisár, aby ste potvrdili aj vy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz v mene socialistov a demokratov. Teraz má slovo pán Bulman na 3 minúty. Vážne kolegyne, kolegovia, prečo tu dnes večer sme? Pán komisár Barnier to povedal sme to preto, že Európskom parlamentu sa podarilo vytvoriť eh, také európske orgány pre dohľad, ktoré si zasluhujú takéto pomenovanie. To nebolo v pláne rady ani členských štátov a dokonca ani komisie. Aj tá pochybovala, do akej miery sa to podarí vytvoriť tieto nové inštitúcie. Isté pochopíte, a rada eh, to bude musieť pochopiť a taktiež aj komisia. Možno dokonca to sama aj tak vyhodnotí, že si robíme trošku obavy. Európsky parlament a to platí pre všetky politické skupiny, nielen pre našu, socialistov a demokratov, ale a počúvam to aj z iných skupín. Európsky parlament nepripustí, aby národné hry dominovali v tomto úsilí, ktoré budú podkopávať kompetencie týchto nových orgánov. A preto e, nás zaujíma, ako sa budú vyberať pracovníci. Máme v tomto smere práva a musíte sa s nami radiť. A sú isté náznaky, e, ktoré e, nám robia vrázky na čele. Máme zoznamy, o ktorých e, nemôžeme povedať, či mm, naozaj sa zohľadnilo nejaké kritérium, ktoré sa týka rodovej príslušnosti. Máme taktiež návrhy, ktoré e, spochybňujú tak trochu výber konkrétnych osôb. Nikto to nehovorí priamo. Netvrdíme, že tieto osoby nebudú schopné kompetentne pracovať. Sú to zanovo odborníci, ktorí majú e, už za sebou skúsenosti a výsledky svojej práce, ale nie sú to ľudia, ktorí by zo svojej vlastnej autority vo svojom predchádzajúcom pôsobisku v národných orgánoch dokázali prejaviť, kde budú stať v prípade konfliktu a kde bude ten národný moment ich príslušnosti a kde bude tá európska dimenzia. To sa musí všetko zohľadniť. Táto procedúra je pre nás nepriateľná a nedostačujúca. Pýtam sa, prečo napríklad nemôžeme eh, postupovať rovnako ako v prípade obsadzovania miest na úrovni OLAFu. Tam vás totiž to zaujímalo, aké stanovisko má Európsky parlament a prečo by aj nie. Máme predsa šancu e, vo forme týchto výkonných rediteľov. Môžeme dokázať, že stanovisko tohto Európskeho parlamentu by vás zaujímalo. Máte ešte príležitosť a chcem vás oboch vyzvať aj pani zastupkyňu rady, e, váženú bývalú poslankyňu Európskeho parlamentu, aj vás, pán vážený komisár, aby ste využili túto príležitosť. Môžete pripomienky e, e, tejto e, snemovne zohľadniť, môžete načrtnúť, ako by ste s nami chceli spolupracovať, aké ciele vidíte v roku 2013, ako chcete zostaviť pracovníkov týchto inštitúcií a taktiež môžete veľmi jasne povedať, či stanovisko Európskeho parlamentu vás bude zaujímať pri obsadzovaní ešte voľných pracovných miest. Ja vás o to žiadam. Ďakujeme pekne, pán Bulmane. Teraz dostane slovo v mene skupiny ALDE pani Gulách na dve minúty. Ďakujem pani predsedajúca, pani komi- e, pán komisár, pani ministerka, ďakujem, že ste tu medzi nami. Vieme, že nebolo veľa času a preto vám o to viacej ďakujeme, že ste odpovedali. Je dôležité, ako povedali predrečníci, aby sme si uvedomili perspektívu a aké sú naše dôvody. Dôvody sú také, že sme kolektívne mesiace bojovali aby bolo e, bod pred a po kríze, aby vnútorný trh, e, kde sme umožnili rozšírenie finančných služieb, e, bankových aktivít a tak ďalej. My to všetko podporujeme, aby to tento sektor aj cezhranične robil a potrebujeme spoločné pravidlá a spoločný dohľad. A úprimne povedané, počas rokovaní s podporou komisie sme skonštatovali, ako keby sme my zabraňovali, aby sme sa netočili stále dokola a niektoré členské štáty chceli uchovať svoje kompetencie v dohľade a nechceli, aby sme sa pozerali do ich záležitostí. Áno, tamto menovanie zodpovedných e, tam je dôležité, ale pán komisár jasne povedal, že tieto služby museli niektorým členským štátom jasne povedať, aby poslali e, ľudí prvého rangu. Je potrebné, aby títo ľudia boli nezávislí, aby tam boli prostriedky, aby tam bola vôľa. My sme si jasní, nám je jasné, že sme zodpovední za to, aby to fungovalo, pretože my sme prispeli k narodeniu týchto orgánov. E, vieme, že je dôležité realizovať tie stresové testy pre banky, ktoré sú dôležité. A veľmi detailne si pozrieme to, čo ste povedali jedni aj druhý a budeme to brať do úvahy a ja ďakujem pánovi Barnierovi, že povedal veľmi jasné slova a poprosím vás, aby ste neboli naivní v predsedníctve, pretože sú tu pred nami obrovské výzvy. Ďakujeme pekne, pani Gulára. Teraz mene zelených dostane slovo pán Gigold na 1,5 minúty. Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, z môjho pohľadu tu ide o to, aby sme využili možnosti, eh, ktoré nám ponúka legislatíva eh, v zmysle eh, silnejšieho dohľadu na európskej úrovni a pochybujeme, či na inštitucionálnej úrovni sa skutočne využívajú tieto možnosti. Vidíme v oblasti postupu nedostatky. Doposiaľ sme ešte neobdržali zoznam kandidátov v predstihu, my ako parlament, iba konečný výsledok sa nám takto predostrel. Teraz v v oblasti výkonných rejiteľov nám chcete rovnako predostrieť až konečné výsledky. Máme pochybnosti o spravodlivom obsadzovaní týchto postov a z dôvodu istých e, e, udalostí v tomto procese pochybujeme, že členské štáty e, obsadzujú tieto posty vo svojich vlastných záujmoch. To všetko je v našom liste a to nás opravňuje položiť jednu legitímnu zásadnú otázku. Tu nejde o konkrétne osoby, musíme posudzovať kompetenciu týchto osôb. Vidíme tu zásadné problémy. Vo vypočutí sme si všimli, že jeden z kandidátov nehovoril o Európskej inštitúcii, hovoril o sieti dohľadných orgánov a nebol ochotný ani poupraviť túto svoju mienku, ani na, po upozornení. Preto e, sa musím opýtať, či ste ochotní prerušiť akékoľvek formy lobovania so záujmovými skupinami. Takýto kandidát napríklad nebol ochotný odpovedať na takúto otázku veľmi jasne. My sme kladli iné otázky a nedostali sme uspokojivé odpovede. Ďakujeme pekne, pán Gigold. Teraz dostane slovo v mene skupiny ECR pani Swinburne na jednu minútu. You, Ďakujem za slovo, pani predsednička. ECR víta príležitosť, aby dnes večer sa predebatovala táto záležitosť v snemovni. Veľmi jasne by som chcela povedať, že naša skupina verí, že všetky, všetci traja navrhnutí pre dohľad a ktorí sa prezentovali pred výborom EKON včera, sú plne kvalifikovaní a kompetentní a môžu dobre plniť túto dôležitú úlohu a funkciu. Chcela by som sa však vyjadriť k procedurálnemu postupu, ktorý viedol k dnešnej situácii. V budúcnosti by mali byť výberové procesy také, aby rekrutovali kandidátov z najširšieho možného diapazónu, aby sa za zabezpečila diverzita a rôznorodosť e, riadiacich pracovníkov vo vysokých funkciách. Takisto musia byť platy príslušné a primerané takýmto vysokým funkciám a žiadne vekové obmedzenia ani žiadne odborné záležitosti by nemali byť e, prekážkou, malo by sa prihliadať len na erudíciu, odbornosť. Transparentnosť treba aplikovať s úctou parlamentu a dúfam, že sa toto všetko v budúcnosti zohľadní. Ďakujeme pekne pani Swinburne. Ďalšou rečníčkou v mene skupiny EFD je pani Andreasen na 1,5 minúty. You, Ďakujem pekne, pani predsednička. Verím, že netreba takéto agentúry pre dohľad. A preto netreba ani riadiacich pracovníkov týchto agentúr Vytvára sa tu len ďalšia úroveň dohľadu, ktoré, ktorá sa nazýva ESMA a to má byť zlepšenie existujúceho dohľadu, ktoré, ktorý už má svoje inštitúcie. Verím, že keď vytvárame nové inštitúcie, iba vytvárame zmetočnú situáciu v tom, kto je zodpovedný za čo. Tieto inštitúcie pre dohľad budú produkovať právne normy, ktoré budú vyhovovať finančnému svetu. Myslím si, že sa budú prijímať také teórie, ktoré budú e, v prospech trhu. A to sa všetko varí v Londýne. Všimli sme si, že v minulosti sa všetky tie pravidlá, ktoré bolo treba dodržiavať, jednoducho nedodržiavali, ako keby sme si zo zoznamov pravidel urobili trhací kalendár. Myslíte si, že teraz tieto nové orgány pre dohľad urobia niečo lepšie, nespomínajúc ani to, že sme e, boli že nám dodali len jedného kandidáta na jeden post. Zdá sa to demokratické, ale keď chceme vymenovať predsedu výboru, komisárov, vysokých zástupcov a môžem pokračovať v tomto zozname, bolo by takéto niečo vhodné? Všetkých vás pozbudzujem, aby ste pr- hlasovali proti týmto kandidátom aj všetkým ostatným kandidátom na takéto posty. Ďakujem za pozornosť. Teraz dostanem slova pán komisár Barnier. Ďakujem. Stručne, pretože už som sa vyjadril čo najúprimnejšie a najjasnejšie. Samozrejme, zvažil som každé slovo v mojom vyhlásení. A toto vyhlásenie bude písomne potvrdené listom, ktorý spolu podpíšeme s podpredsedom komisie pánom Ševčovičom, aby to bolo jasné len aby som odpovedal na vaše obavy a vystúpenia. Spomenul by som tri témy. Nezávislosť orgánov a tých eh, predsedov orgánov. Som veľmi šťastný, eh, že totálne sú angažovaní aj v parlamente a to ma vôbec neprekvapuje, eh, že parlament chce trvalo dosiahnuť rešpektovanie tejto nezávislosti týchto orgánov. Je to je to rozhodujúca to, čo je dôležité pre budúcnosť. Ak si spomínate, množstvo a vážnosť úloh, ktoré tieto orgány budú musieť riešiť. Spomenuli sa tu ratingové agentúry alebo stresové testy. To sú všetko témy, ku ktorým budeme potrebovať tieto orgány a ich dôveryhodnosť predovšetkým. Dôveryhodnosť. To je prvý bod, ktorý som chcel pripomenúť. A parlament, samozrejme aj komisia sa môžu dohodnúť a ja dúfam, že to bude aj v zhode s rade. Potom tie výberové postupy. Tieto výberové postupy, pamätám si na trialóg, E, kde sa tam hovorilo o veľa krokoch a o dohode spoluzákonodárcov. A tá dohoda je taká, aká je, určite má aj nejaké chyby, určite by ju bolo možné vylepšiť, ale mm, ja nemám tu na to dôvody, len tu tak hovorím a teda môžeme si myslieť, že e, možno tá dohoda neumožnila menovať najlepších kandidátov, ale E, tu nejde o to, že by sme tu chceli teraz nejak odsudzovať tých, ktorí boli vybraní, ale, ale tie zoznamy, ktoré boli publikované, po tom, čo som sa stretol s každým kandidátom, tam sa urobil nejaký zoznam kandidátov, ktorý sa mi zdá užitočný aj dôveryhodný a, a vychádzali sme teda zo zoznamov, ktoré sme dostali na základe kandidatúr, ktoré boli predložené, bolo to 75 kandidatúr od členských štátov z rôznych regulačných orgánov. Samozrejme, tieto postupy, výberové postupy môžeme ešte vylepšiť, ale pokiaľ ide o mňa, nemám dôvod e, povedať alebo myslieť si, že by sme nemenovali dobrých kandidátov, ktorí by neboli schopní, aby neboli na výške. A tretí bod, ktorý viacerí vyjadrili, úroveň zastúpenia týchto orgánov. Komisia sa uistí, že táto reprezentácia, táto úroveň e, bude vychádzať e, z pravidiel a že bude na adekvátnej úrovni a dúfame, že parlament nás v tomto dôležitom bode podporí. To je to, pani predsedajúca, dámy a pani, čo som chcela ešte povedať a chcel som vás uistiť a aj to, že ja sa osobne vyjadrujem v mene všetkých komisárov, že budeme pozorní, že budeme dohliadať na to, aby tieto orgány skutočne v perspektíve fungovali, aby sme mali skutočný európsky dohľad. Oni samozrejme nebudú nahrádzať národné orgány, ale budú lepšie spolupracovať a lepšie čeliť tým výzvam a rizikám, ktoré sú tu pred nami. Vďaka vám z veľkej časti dnes máme tieto tri veľké radary, tri veľké agentúry a teraz je potrebné, dámy a páni, aby všetci začali čo najskôr pracovať, pretože úprimne povedané konštatujem, že trhy idú oveľa rýchlejšie a fungujú ako my. my ako my, ako demokracia, takže aj my musíme veľmi rýchlo pracovať. Ďakujeme pekne, pán komisár. Teraz e, má slovo na záver tejto rozpravy zastupkynia rady, pani ďury. E, ďakujem pekne. Ctení poslanci, dovolte mi prosím odpovedať na otázku, ktorá sa často vynarala v tejto rozprave, či komisia či rada preskúma proces vymenovávania čo sa týka vymenovania riadiacich pracovníkov do príslušných orgánov, e, to, čo komisia navrhne, to by sa v správe malo overiť. Takisto článok 81 nás zavezuje, že aj parlamentu, aj rade, komisia do konca roku 2014 a každé tri roky musí preverovať daný stav. To nám dá príležitosť zlepšiť tieto pravidlá v náležitom čase na základe praktických skúseností a teším sa, že počas tohto obdobia budeme viesť konštruktívny dialog medzi našimi inštitúciami a tak vydlaždíme cestu lepším hodnoteniam do budúcnosti. A teraz začnem používať svoj rodný jazyk maďarčinu. Ctení poslanci, nie je žiadna nezhoda medzi nami, čo sa týka podstaty týchto záležitostí. Všetkých nás zaujíma silnejšia Európa so silnými inštitúciami. Máme záujem o takúto a finančný dohľad k tomu patrí. Odviedli sme veľmi ťažkú prácu, rada a parlament spolu a výsledkom tejto práce inštitúcií je pripravenosť reagovať na potreby situácie, ktorá nastáva po hospodárskej kríze a zaručiť trhom, aby dobre fungovali, aby dobre fungovala únia, zaručiť ochranu eura. Nemáme nezhodu medzi sebou ani v tom, že by sme nedali týmto orgánom dostatočné právomoci. Citovala som príslušné opatrenia a články a súhlasím s vami, že tieto inštitúcie musia mať právomoci, nemajú by, by, nemali by byť len predlženými pákami, ramenami národných inštitúcií, mali by byť naozaj a skutočne celoeurópskymi ustanovizňami. Vo svojom prejave chcem hovoriť o kompetenciách týchto inštitúcií. Hovorili sme o liste e, predsedu Ekonu a chcem zareagovať na to, čo mám pocit, že je v mojej sfére pôsobnosti. Chcem zdôrazniť záruky nezávislého fungovania týchto inštitúcií a ako už povedal zástupca ako zástupca jedného z dvoch pilierov e, rozpočtovej autority verím, že všetky inštitúcie sú odhodlané zaručiť fungovanie e, inštitúcií dohľadu. Pán Matuči, ktorý predseda ECOFINu, už odpovedal predsedovi výboru ECON a e, dúfam, že odpoveď bude pre vás priateľná. Predsedníctvo odpoveda aj na otázku pána Gozesa, a to tak, že materské predsedníctvo plne podporuje to, čo predniesol. Nemyslím si, že by vznikli prekážky pri zvolení týchto kandidátov. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, týmto je rozprava uzavretá. Ďalším bodom na našom programe je spoločná rozprava o banánoch. Je to jednak odporúčanie pani Balcány o dohode